obrovským bremenom, ale e, bohatstvom, e, ktoré, ktoré predstavujú muži a ženy z tejto vekovej kategórie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Hla, e, rozprava je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Schôdza bude pokračovať zajtra, 13. septembra 2011. Začne sa o 9. ráno. E, Program bol zverejnený a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tito je schôdza odročená. Ďakujem.